Uh, good morning, ladies and gentlemen. Príjemné dopoludne, dámy a páni. Dožičím našim priateľom trochu času, aby si mohli nasadiť sluchátka a aby si mohli nastaviť patričný jazykový kanál. Vidíte pri jazykoch aj čísla, takže podľa toho môžete nájsť ten správny kanál, ktorý bude korešpondovať s vašim jazykom. Takže budem pokračovať v príhovore a budem hovoriť, aby ste mohli cez tlmočenie si nájsť ten vlastný kanál. Pripomíname si tu aj laureátov cien z minulosti, ktorí sa zaslúžili o podporu ľudských práv. Pre nás je to veľká podsta. Je to blízko sú to udalosti, ktoré pripomínajú udalosti z Polska, z minulosti a sme skutočne radi, že dnes tu máme medzi sebou 12 laureátov ceny Sacharova, výťazov tejto ceny v Európskom parlamente. Veľmi dobre vieme, že výťazí, respektíve počet výťazov je oveľa väčší, pretože vy, laureáti, reprezentujete občanov v celom svete, ľudí, ktorí sa snažia o zmenu situácie v tých krajinách, v ktorých žijú. Ďakujem vám všetkým za to, že takýmto spôsobom sa angažujete. A ďakujem za to, že ste príkladom pre nás všetkých aj v Európskej únii. Ako viete, ja som tu teraz medzi vami, medzi ľuďmi, ktorí trpeli za ľudské práva, za práva, ktoré my považujeme už za samozrejmosť v Európskej únii. A takisto vieme dobre, že by sme mali byť oveľa viac zodpovední, pokiaľ ide o blízku budúcnosť. V zmysle našej angažovanosti za ľud- otázku ľudských práv na celom svete. Vy ste predstaviteľmi občanských spoločností, mimovládnych organizácií, máme tu právnikov, novinárov. A ste tí, ktorí sa vyjadrili v mene tých, sa, slobo- ktorí sa slobodne vyjadriť nemôžu a za to ste aj trpeli. Práve za vašu odvahu. My v Európskom parlamente sme presvedčení o tom, že základné slobody nie sú iba slobodami, ktoré sa súvisia so slobodou alebo s právom na život, ale aj s právom na vyjadrenie sa, sloboda myšlienky, sloboda myšlienok, sloboda myslenia, bez takýchto slobôd sú na svete iba represálie a ľudské práva sú potláčané. Ani my v Európskej únie nemôžeme sa zaspať na Vavrinoch a považovať ľudské práva za samozrejmosť. Naši občania trpeli v minulosti a my si to veľmi dobre pamätáme. My vieme, čo to znamená byť utláčaný. Preto je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou celej Európskej únie, aby sme boli tým žiariacim svetlom v tme, aby sme celému svetu ukázali, že sú aj lepšie možnosti. Ale tie základné hodnoty, ktoré obhajujeme, nie sú iba európskymi hodnotami. Sú to univerzálne hodnoty a slobody, ktoré platia pre každého z nás všade na celom svete. Takže ešte raz si pripomeňme, všetci z nás sa snažíme bojovať za univerzálne platné hodnoty. Ciení priatelia, dnes máme veľkú príležitosť oceniť úsilie našich laureátov a táto, toto ocenenie by malo byť viac než len príprava ceremonie udelenia ceny v Štrasburgu. O tom som presvedčený. A preto vlastne sme vytvorili túto sieť, aby sme vytvorili platformu, kde vymieňame si postupy, skúsenosti a zručnosti, aby sme sa naučili jeden od druhého, akým spôsobom môžeme lepšie postupovať. My sa učíme od vás, od našich laureátov. Musíme byť v kontakte s, naši, s nositeľmi tejto ceny z minulosti a musíme sa snažiť vychádzať z týchto vašich skúseností. Aj je to neoceniteľné pre celý svet. Dnes je to veľmi dôležité, pretože vidíme, ako rýchlo sa dnešný svet mení. Vidíme, ako sa mení vo východnom susedstve Európskej únie, ako aj v južnom susedstve Európskej únie. Z histórie vieme, že musíme vychádzať z dodržiavania ľudských práv. To je ten základ a tá pridaná hodnota našej spoločnej zahraničnej politiky. Dodržiavanie ľudských práv musí byť v záujme všetkých členských štátov. Pre nás je to skutočne veľkým záväzkom a nemôžem to povedať lepšie, ako to povedala San Suu Kyi, keď apelovala na spoločnosť a povedala, využívajte svoju slobodu na to, aby ste podporili aj našu. Vieme, že pokiaľ ide o politický prechod, nie je žiadny platný recept. Každý národ v každej krajine si nájde svoju vlastnú cestu. Bol to, takto to bolo v Španielsku, Portugalsku, Srbsku, Moldavsku, vo východnej Európe aj v iných častiach Európy. A dnes to vidíme v arabskom svete. Nie sme tu preto, aby sme niekoho poučovali, ale sme tu na to, aby sme sa snažili podporiť v úsilí tých, ktorí sa snažia o zmenu. A čo je najdôležitejšie, je, aby sme si vymieniali naše skúsenosti, aby sme sa jeden od druhého poučili. Pre každý politický prechod je dôležité, aby sa v ňom odzrkadlila aj vôľa národa a základným princípom je inkluzívna politika a to je našim záväzkom a tomu sme sa zaviazali aj my v Európskom parlamente. Pokiaľ ide občianské hnutia, tieto musia mať garanciu, záruku, aby sa mohli vyjadrovať slobodne a voľne, aby mohli dosiahnuť zmenu. A nemali byť zastrašované vládami a predstaviteľmi štátov. A vieme, že takáto situácia je v mnohých kútoch sveta. Spomeňme, sa na, spomeňme si na situáciu v Tibete, kde sú skutočne násilné represálie, alebo môžeme tu hovoriť aj o právnom zastrašovaní mimovládnych organizácií. Máme situáciu podobnú aj v Sýrii alebo v Egypte. Tieto sú takisto znepokojujúce. Takisto máme aj určité pozbudzujúce príklady na svete a dúfam, že v Mianmarsku úrady a vláda splní svoje sluby a bude pokračovať v potrebných reformách, ktoré budú vedieť k demokratickému procesu k demokratickým voľbám, kde sa zabezpečí záruka základných slobôd. Ako viete, naša Sacharovová cena a jej laureáti Aung San Suu Kyi, ktorú som pred chvíľou citoval, a jej Národná liga pre demokraciu sú práve týmito avantgardou, pokiaľ ide o snahu o tieto zmeny. Toto sú kľúčové otázky pre všetkých nás. Ako môžeme pomôcť pri tomto prechode smerom k demokracii? Naše, poprvé, naše spoločné hodnoty a záujmy našich občanov musia byť tým východiskom, ktoré je pre nás a pre našu politiku dôležité. Preto tento parlament kladie dôraz aj na pričlenenie a vyčlenie finančných prostriedkov pre voľby, pre vytvorenie politickej infraštruktúry, občanskej spoločnosti, politických strán, v tých krajinách, ktoré sa nachádzajú v prechode. A v strednodobom výhľade, aby sme zabezpečili prosperitu, musíme urobiť všetko preto, aby sme krajinám, ktoré sa takouto cestou vybrali, pomohli. Častokrát takéto obdobie nastane po revolúciách, rok, dva po revolúciách a tam je dôležitá otázka, ako zabezpečiť prosperitu do budúcnosti. V takomto zmysle to musíme vnímať aj my. Je to dôležité predovšetkým pre mladú generáciu, generáciu mladých. Mladí ľudia musia mať jasnú perspektívu, pokiaľ ide o budúcnosť. A Európsky parlament bude aj ďalej obhajovať pomoc, ktorá musí byť namierená práve týmto smerom do konkrétnych projektov. A z dlhodobého hľadiska, po tretie, si myslím, že musíme podporovať vytvorenie podobného modelu, ktorý funguje na našom kontinente. My sme presvedčení o fungovaní takéhoto modelu. Môžem hovori- môžeme hovoriť z vlastných skúseností. Keď navštevujeme krajiny na iných kontinentoch, na, v Afrike alebo aj u nás vo východnej Európe, na západnom Balkáne. Som presvedčený o tom, že integrácia našich susedov a integrácia týchto našich susedov aj v kontexte spolupráce s Európskou úniou môže byť strojom pre e, vytvorenie demokratických hodnôt. Nemôžeme zabezpečiť členstvo v Európskej únii všetkým krajinám, ale môžeme podporiť vytvorenie partnerstva, ktoré bude založené na prosperite. A som presvedčený o tom, že takéto partnerstvo bude fungovať. Bude to situácia, ktorá bude prospešná vždy pre obe strany. A my sme pripravení týmto smerom sa spolu s vami uberať. Dámy a páni, chcel by som sa dostať záverom k významu technológia, technológia sociálnych médií, pretože toto je takisto spôsob, akým sa, dá podporiť, podporiť, akým sa dajú podporiť demokratické snahy. Solidárnosť v politike e, v Polsku v 80. rokoch od samého začiatku až po úspešný koniec na jar v roku 89 keď hovorím o technológiách, tak na začiatku sme mali iba odkazy, ktoré sa písali rukou alebo na písacom stroji, alebo sa šírili ústnou formou. Ale dnešní aktivisti už našťastie na celom svete majú možnosti ako internet, mobilné telefóny a sociálne médiá. A to je v každom prípade veľké pozitívum, ale na druhej strane je to aj nebezpečné. Vieme, že veľa z našich laureátov, veľa z nositeľov využíva týchto, tieto moderné technológie. YouTube, videá, blogy a iné siete, ako napríklad Twitter, zmobilizovali ľudí v, v arabskom svete. A tieto technológie sú dôležité na to, aby sa dosiahla propagácia slobody. Tieto technológie sa využívajú v tomto zmysle. Nesmú sa zneužívať na cenzúru a kontrolu. Ale vidíme, že aj takéto riziko so sebou takéto moderné technológie prinášajú. Niekedy mám pocit, že možno bolo lepšie u nás v minulosti, v mojej krajine, keď sme nemali takéto technológie, Tieto technológie prinášajú novú výzvu, pokiaľ ide o podporu a dodržiavanie ľudských práv, ale takisto je to oblasť, kde majú e, medzinárodné spoločnosti zvláštnu zodpovednosť. Tieto spoločnosti majú zodpovednosť za to, že môžu zabezpečiť alebo prispieť k zabezpečeniu slobody myslenia a vyjadrovania sa a ak sa nedostanú do područia tých, ktorí utláčajú. Priatelia, niektorí arabskú jar nazývajú internetovou revolúciou práve kvôli tomu významu, ktorú, ktorú, ktorý zohrali uh, internetové technológie. Ale nebol to Twitter ani Facebook, ktoré zvrhli tieto opresívne režimy. Určite nie. Bol to ľudský duch a túžba ktoré viedli k snahe zmeniť situáciu. A toto sú tie myšlienky, ktoré môžu zlepšiť svet. Musíme pamätať na to, že Benazir Bučo raz povedal, a teraz budem citovať, môžete zatvoriť do väzenia človeka, ale nemôžete do väzenia zatvoriť myšlienku. Môžete vyhnať do exílu človeka, ale nie myšlienku. Môžete dokonca človeka aj zabiť, ale nemôžete zabiť myšlienku. Myšlienka je to, čo máme všetci spoločné a to je naša snaha dosiahnuť slobodu. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a že ste tu. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, tak by som dal rád slovo pánovi Sergejovi Kovalevovi. Pred dvomi rokmi sme sa stretli s nositeľmi Sacharovovej ceny a hovorili sme tu o vytvorení siete nositeľov Sacharovovej ceny a vtedy sme sa rozhodli, že ako prvé predsedníctvo tejto siete bude memoriál a v mene tohto memoriálu bude Sergej Kovalev. Takže máme predsedu pána Sergeja Kovaleva. A teraz by som chcel prizvať našo, našich priateľov z Ruska. My si dobre pamätáme, že ste spoluzakladateľom a súčasným predsedom memoriálu. Ide to, je to ruská mimovládna organizácia od roku 1988, kedy táto organizácia bola založená. Odtedy sa táto organizácia snaží o dodržiavanie a podporu ľudských práv v Rusku. Pre nás je táto informácia veľmi dôležitá a priateľu Kovalev, ty si aj zakladateľom prvej asociácie ľudských práv ktorá vznikla, vznikla ešte v roku 1969. Sú to už celé roky. Bolo to v roku 68. Opravuje sa pán predseda. Takže budeme musieť začať hovoriť aj o týchto veciach. Takže máme tu laureátov tejto ceny a chcel by som teraz všetkým vám pripomenúť, že tu máme aj takých vzácných ľudí ako Ludmilu Aleksejevu a Olega Orlova. Je mi ľúto, že pán Orlov nemohol byť dnes s nami, ale aj v jeho mene vítam vás medzi nami a treba povedať, že za ľudské práva v Rusku bojujete už viac než 40 rokov. Pán Kovalev, pani Aleksejeva, teraz vám dávam slovo. Najprv dáme slovo pánovi Kovalevovu a potom vám. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám veľmi pekne za váš úvodný príhovor, ktorý ma skutočne dojal. Poviem niečo v stručnosti, pokiaľ ide o Olega Orlova, nášho priateľa z technických dôvodov dnes nemohol prísť medzi nás ale momentálne sa nachádza v Minsku. Na súdnom zasadnutí, o ktorom sa istotne bude v budúcnosti ešte veľa hovoriť. Táto konferencia sa nazýva Sacharovská konferencia Sacharov a to vôbec nie je zhoda náhod. Európsky parlament má zodpovednosť, ale aj privilegium odovzdávania Sacharovovej ceny. A týmto spôsobom vlastne šíri ducha Sacharovova v celej Európe. Možno pár slov k Sacharovovi. Sacharov bol skutočne človekom, ktorý bol reálnym politikom, realistickým politikom, to znamená vnímal politiku v tom svetle, v akom ju vnímať treba. A mal veľké myšlienky, ktoré boli základom zriadenia skutočnej reálnej politiky. A ak sa takéto základné myšlienky nedodržiavajú, tie myšlienky, ktoré on presadzoval, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Veľká väčšina nositeľov ceny Sacharova pochádza z tých krajín, v ktorých je politická situácia skutočne veľmi zlá. Nemáme žiadneho nositeľa laureáta tejto ceny zo západnej Európy, ale treba povedať, že tie univerzálne platné hodnoty, ktoré my proklamujeme a to sú tie hodnoty, ktoré by mal dodržiavať každý, každý politik. A tieto hodnoty sú výsledkom európskej kultúry. Ide tu o univerzálne medzinárodné hodnoty, ale zároveň sú výsledkom európskej kresťanskej kultúry. To je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože tie krajiny, ktoré prišli s týmito hodnotami, nie sú zastúpené medzi nositeľmi Sacharovovej ceny. Svet ovládajú viaceré nebezpečné fenomény, ale častokrát je tomu aj tak, že nechápeme a nerozumieme Prečo kríza, ktorá ovládla teraz celý svet, nie je iba krízou hospodárskeho charakteru. Ide tu o krízu, ktorá je globálnou. Kri- ide o krízu, ktorá je globálnou krízou, morálnou krízou. A toto je aj tá živná pôda pre sociálny darvinizmus. Dokonca je to živnou pôdou pre machiavelistické ambície a tendencie. A Sacharov sa týmto novým vnímaním a predstavou o svete postavil takémuto pragmatickému názoru. Chcel by som uviesť malý príklad vlastného života. Mám veľmi dobrého priateľa, ktorý je skutočným zástancom reálnej politiky a Raz sme spolu hovorili o otázke Jalskej konferencie. Výťazné štáty a Hitler boli tu krajiny protihitlerovskej koalície, ktoré spolu so Stalinom rozdelili prakticky svet. A to vtedy sa týkalo miliónov Európanov. Je to podľa mňa zdrvujúce. A môj priateľ mi vtedy povedal, máš pravdu, ale ak by si ty sám bol e, v Jalte, čo by si bol spravil? Ako by si bol rozhodol? Ja som bol trochu zaskočený touto otázkou a potom e, som pochopil, kam mieril. Pravdepodobne by som spravil to isté ako Roosevelt a Churchill. A e, to je e, najhroznejšie. Aj v kontexte súčasnej reality nemôžeme žiť kľudne vo svete, v ktorom sa dajú organizovať konferencie ako tá v Jalte. Tam Európania získali slobodu, ale na úkor životov iných Európanov. A to je vlastne ten princíp, ktorý aj e, rozvíja e, Sacharov. A myslím, že je to jediná osoba e, Sacharov, ktorého sa tak dotýkala nespravodlivosť a, a všetko nešťastie, ktoré sa týkalo druhých. On, on to prežíval, ako keby sa to týkalo jeho. Všetko toto nešťastie, ale hlavne si uvedomoval, že nemôžeme žiť kľudne eh, na tejto zemi bez toho, aby sme eh, vnímali, čo sa deje okolo. V konečnom dôsledku nebol jediný, ktorý takto myslel Niels Borg. Napríklad e, neuvediem mená všetkých, e, ktorí pred Sacharovom takto zmýšľali. E, aj Albert Einstein medzi nich patrí. Na ďalšieho si neviem spomenúť. Je to anglický filozof, naozaj úžasný. No, dobre ho poznám. Určite mi napadne ešte jeho meno. Aj Gorbačev. Oni vlastne spustili takéto nové politické myslenie a e, pritiahli pozornosť Bertrand Russell e, je ten anglický filozof, už som si spomenul na jeho meno. Neviem, prečo e, si nemôžem jeho meno zapamätať. No a všetci títo ľudia vlastne hovorili to isté, videli budúcnosť takú budúcnosť, v ktorej veľké univerzálne e, zásady by sa konečne stali skutočným základom. Neostali by už len teóriou, boli by základom pre e, skutočnú politiku. E, Samozrejme, každý si môže tieto univerzálne hodnoty vykladať po svojom. Myslím, že e, Andrej Sacharov sa e, nad týmito otázkami asi najhlbšie zamyslel. To je aj súčasť jeho dedičstva. Ale teraz naozaj nie je správne miesto o tom podrobne hovoriť. a my si musíme prisvojiť túto Sacharovovú myšlienku. Môžem, myslím, povedať, že e, zjednotená Európa zašla veľmi ďaleko na tejto ceste. Vaša integrácia je síce plná protikladov a, a zložitá. Potom je tu prechod z menovej na politickú úniu. To je, to je zložitý, e, taktiež kontradiktórny e, postup. E, pamätáme si, ako to bolo pri e, Európskej ústave. Všetky tieto ťažkosti sú však nevyhnutelné. Pardon, nevyhnutné. Ale aj zdolávanie týchto prekážok e, je nevyhnutné. E, práve preto, že naďalej žijeme vo svete, kde e, konferencie z Alty sú nevyhnutné, aj mm, Hiroshima a Nagasaki sú nevyhnutné. Pokiaľ budeme žiť v tomto svete, tak nebudeme mať ani možnosť, ani silu e, zvládnuť nové výzvy, s ktorými sa ešte len stretneme. Ja mám pocit, že táto úžasná iniciatíva e, pána predsedu, teda vytvorenie takejto siete nositeľov Sacharovovej ceny. E, to je možno malý e, krok, ale e, naozaj nesie obrovskú nádej v sebe, ukazuje správnu cestu. Takéto spoločenstvo nositeľov Sacharovovej ceny, myslím, by malo zasadať raz, dvakrát ročne a mali by navzájom diskutovať. Možno by sme mali vytvoriť trvalú štruktúru, pretože nás spájajú sacharovové ideály a na to musíme pamätať. Ďakujem pekne za pozornosť. Like to... Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Ludmila Alexieva. Tak, tak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 chcem povedať, že som veľmi poctená tým, že môžem byť prítomná dnes medzi vami spolu s ostatnými nositeľmi tejto ceny z viacerých krajín. Ďakujem pekne, pán predseda Bozek, za e, túto jedinečnú príležitosť pre nás. Takýmto spôsobom môžeme totižto navzájom diskutovať. Nebudeme iba čítať naše jednotlivé práce. Som šťastná aj kvôli tomu, že e, všetci nositelia tu prítomní majú jednu vec e, spoločnú a síce e, to meno Sacharovová cena. Je to môj krajan, je to veľká osobnosť. A takýchto ľudí nie je veľa v jednotlivých generáciách. Pre nás nositelia e, Sacharovovej ceny a všetci tí, ktorí nás podporujú v našej práci, vieme, že ich je veľa v jednotlivých krajinách. No pre nás všetkých meno Andrej Sacharov a jeho osobnosť je akýmsi ideálom, možno nedostupným, ale predsa len ideálom. Minulý rok traja obhajcovia ľudských práv dostali e, cenu, pán Kovalev, ja a taktiež Alek Orlov, ktorý žiaľ dnes nemôže byť osobne prítomný, e, je jedným z e, vodcov memoriálu, ale dnes sa nachádza v Bielorusku. Je na zasadnutí v Minsku, eh, je obvinený Belackým a je riaditeľom organizácie Vesna, ktorá obhajuje ľudské práva v Bielorusku a ona pomáha všetkým, ktorí bojujú za to, aby sa Bielorusko stalo demokraciou, právnym štátom. A e, ide o to e, mierovou cestou vlastne odstrániť tú diktatúru v Bielorusku a dnes je posledný deň e, tohto konania proti Bielskému. E, prokurátor žiada 5-ročnú väzbu. A ja dúfam, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu, bez ohľadu na to, ako to e, dopadne, ja dúfam, že bude e, čoskoro oslobodený, aby mohol robiť to, čomu sa všetci spoločne venujeme. Ďakujem pekne za pozornosť. Well, like to... Ďakujem pekne. Teraz, teraz sa obrátim na ďalších e, hostí, nositeľov e, sacharovej ceny za posledné roky. Najskôr pani Salima Gezali je novinárkou, e, ste zo Severnej Afriky. Je to veľmi symbolické pre nás všetkých keď sa pozrieme na váš životopis, tak vidíme, že obhajujete ženské a ľudské práva. Pre mňa je toto isté. Takže asi by sme mali <laughs> niečo na tomto zmeniť. Áno, je, je to naozaj úplne to isté. To musím ešte raz opakovať. E, takže e, vy ste získali túto Sacharovú cenu v roku 1997. <laughs> Vy ste možno, že vtedy boli <laughs> ešte len e, žiačkou na škole, ale nie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým prítomným v tejto sále. Veľa hovoríme o nositeľoch Sacharovovej ceny v tejto chvíli. Je to dobré, ale myslím, že vynimočnosť tejto chvíle je v tom, že e, ide o akýsi Sacharovov moment. Hovoríme tu o univerzálnosti e, práv, e, hodnôt demokracia napríklad, ľudské práva a tak ďalej. Všetko toto, čo nás e, zjavne spája v našich e, vzájomných e, bojoch alebo stretnutiach. Myslím, že by bolo na čase hovoriť aj o univerzálnosti aktérov a, a činnosti ja som získala túto cenu v roku 1997, nie kvôli mojim osobným kvalitám, ale hlavne kvôli e, ťažkostiam e, mojej krajiny sú tu e, dejiny boja za e, nezávislosť mojej krajiny, boj proti kolonializmu ešte e, nie je tak vzdialený a po 30 rokoch tá situácia je ešte veľmi chaotická a priatelia Alžírska si mnohí mysleli, že by sme sa mali predsa len pozrieť na to, čo sa v tejto krajine deje a musím povedať, že v prvom rade bola obrovská mobila, mobilizácia občianskej spoločnosti e, v Európe. Hovorím o hlavne mimovládnych e, organizáciách, združeniach, ktoré bojujú e, za ľudské práva. Bol tu taktiež pokus istých európskych združení, ktoré sú politicky angažované aj napríklad náboženský združenie Sante Judeo a vďaka tomu Alžírčania mohli e, vypracovať e, konkrétny návrh, ktorý bol dôležitý počas boja za nezávislosti, teda že e, musí prevládať nevojenské úsilie v 95. sme sa vďaka tomu zjednotili rôzne politické strany, liberáli, demokrati, islamisti, socialisti. Spolu s občianskou spoločnosťou a obhajcami ľudských práv sme e, navzájom uzavreli politickú zmluvu. Nie je to až tak vzdialené, pretože demokratická e, otázka, e, otázka vhodnej chvíle, otázka boja občanov Severnej Afriky, ale aj na iných miestach sveta a práve preto sú tu mnohí nositelia Sacharovej ceny ide tu práve o tú politickú sociálnu zmluvu, ktorú buď e, zrealizujeme na miestnej e, alebo národnej úrovni, ale aj celosvetovej. A ja preto plne súhlasím s tým, čo tu už odznelo predo mnou. A síce, že demokracia a univerzálnosť to je akýsi celok a práve okolo tohto celku e, alebo od tohto celku sa musí odvíjať e, naša diskusia a naše vzájomné stretnutia. Áno, niekedy si budeme hovoriť veci, ktoré sa nám nebudú páčiť. V 97. jeden politický oponent v Alžírsku povedal, že e, Sacharovová cena to je e, obrovský e, počet rozdielov Áno, je to pravda. Ja si však myslím, že eh, keď ide o to politicky to skonkrétniť, eh, mať eh, konkrétne podporné kroky, tak áno, veľa toho nie je. A tým sa dostávame k aktuálnemu dianiu. Arabská jar to je, je boj, ktorý často vznikol z iniciatív jednotlivcov, ale to sa pripravovalo 10 ročia, bez podpory by to nešlo. A naviac je tu ten názor, že e, vďaka médiám sa to všetko dá zrýchliť e, bez nejakého skutočného obsahu, bez toho, aby sa to zhmotnilo ale e, potom sú tu e, taktiež e, sú tu prešlapy politikov napríklad vtedajšej ministerky zahraničných teda pre bezpečnosť vo Francúzsku Michel Aliomari, ktorá ponúkla spoluprácu francúzskej policie. To bolo veľmi nešťastné, takže ja som, som sa musela potom dosť rázne vyjadriť na adresu niektorých ľudí. A myslím, že Sacharová cena mi naozaj zachránila život, ale potom, keďže som ostala nažive a mám príležitosť vystupovať na jednotlivých e, fórach. Najčastejšie je to e, tu u vás. Ja e, však sama e, všetko nezvládnem, musí aj ostatní Alžírčania mať možnosť sa e, vyjadriť, musí to mať konkrétny výstup k pár týždňoch po získaní Sacharovej ceny. Ja som, myslím, že hovorila v mene viacerých Alžírčanov a prišla k nám európska delegácia, ktorá povedala, že Eh, Euró- že tu veje eh, demokratický vietor v Alžírsku, ale nás to nahnevalo. Dúfam, že nám rozumiete. Ale vďaka eh, takýmto, alebo kvôli takýmto protikladom sa možno, že niekedy izolujeme a strácame trošku nádej. a pritom je to niečo, čo je zásadné pre každodenný život tých, ktorí žijú v nedemokratických e, režimoch. Ide o dôveru, o, o dané slovo, o e, spoločnú nádej. Takže e, sloboda slova, viera v politickú činnosť a univerzálnosť. myslím, že ani diktátori sa nemôžu e, spoliehať iba na svoje vojenské e, zložky, e, na to, aby sa tvarili, že nanúcujú demokraciu. Ale samozrejme je to aj hospodárska otázka. To je taktiež rozhodujúce a to by bolo tak na záver. <laughs> Je to možno trošičku chaotické, pretože času je málo, chcem toho povedať strašne veľa. Ja sa obávam, že ak medzi E, symbolickým uznaním boja niekde na svete a potom rozdiel s politickým a hospodárskym každodenným konaním. E, e, tento rozdiel sa asi prehlbuje, to viditeľné aj v EÚ a e, obávam sa, že o pár rokov to znamená, že budeme musieť mať aj španielských, írskych, francúzských, nemeckých nositeľov Sacharovej ceny, pretože asi bude potrebné obhajovať aj slobodu v Európe. Ďakujem pekne za pozornosť. Madam. Ďakujem, madam. Takže určite na to netreba zabúdať a snáď by sme nemali byť veľkými pesimistami. Je to pre nás dôležité. Ďalší prehovorí pán Aleksandr Milinkevič. Stal sa nositeľom tejto ceny v roku 2006, bol kandidátom na um, prezidenta v Bielorusku v tomto roku a v tom istom roku bol ocenený uh, eh, Sacharovou cenou. Vážený pán predseda, drahí priatelia, som nesmierne rád, že sa môžem zúčastniť, zúčastniť na tomto zasadnutí. Uvedomujem si, aké je veľmi dôležité a chcem sa poďakovať organizátorom tohto fóra, že nás všetkých sem pozvali. Spoločne sme silnejší a spolu cítime, že sa navzájom podporujeme a cítime, ako nás spája tá túžba po slobode a demokracii v rôznych krajinách na rôznych kontinentoch. No a vtedy, keď sme my spolu, diktátori sú oveľa opatrnejší. Jednoducho nemôžu rátať, že by zlyhla naša solidarita a naša spoločná mienka. Na takýchto stretnutiach často hovorím a priatelia sa nás pýtajú, kedy sa my dostaneme k demokracii, kedy e, zvrhnete vy diktátorov. Jednoducho, čo sa týka času, nevieme to. Určite však vieme, že sloboda príde a my ju získame a to je naša úloha. Často hovorím, že v boji za demokraciu sú aj určité modné vlny. V začiatkom roku, po roku 2000 sa hovorilo o revolúciách, farbách, to, čo sa dialo v Grécku, na Ukrajine a tak ďalej. Išlo o boj za dôstojnosť. Ľudia mali dosť podmienok, akých žili. Chceli žiť v slobode. My sme sa však, si však uvedomili, že samotná revolúcia nestačí, že musí sa um, treba treba spoločnosť pripraviť na to, aby revolúciu využili. Treba naučiť novinárov, ako majú písať v časoch slobody. A tieto revolúcie označené farbami nepriniesli tie výsledky, v ktoré sme dúfali, hoci boli nesmierne dôležité. Aj my sme sa snažili o, o tzv. farebnú revolúciu, keď som ja kandidoval v roku 2001 za prezident, na prezidenta. Do volieb sme išli s tým, že sme hovorili, že revolúcia je tu teraz a že ľudia majú ísť do ulic a vyhlásiť, že chcú slobodu. A to bolo naozaj, um, si vyžadovalo veľa statočnosti, lebo keby ste vyšli do ulic, mohli ste byť zastrelení, nazývali nás teroristami. Vidím, dnes počúvame, že sa uh, uskutočnili revolúcie v, Af- v Severnej Afrike. Ja som uh, v tej centrálnej časti uh, Európy, ale mám úzke puto so Severnou Afrikou. Žil som 4 roky v Alžírsku. Keď som prišiel do Bruselu, bol som šťastný, ale vtedy uvedomil som si, že mnohí ľudia ešte pripravení nie sú na revolúciu, nie sú zreli na slobodu možno je potrebné stabilizovať e, nebezpečný región, ale Severná Afrika ukázala opak. Naozaj každý chce slobodu a každý ju chce veľmi. Skôr než neskôr diktatúra skončí revolúciou. Dúfajme len, že bude mierumilovná. Je tu dôležitá vec. Treba pochopiť, že keď bojujeme za slobodu, netreba si predstavovať, že to príde len chvíľa, od tej chvíle budeme všetci slobodní. Netreba zabúdať, že sú rôzne ľudia, rôzne povahy. Keby eh, demokracia a sloboda zvíťazila v mysliach ľudí, nebolo by diktátorov, nebolo by diktatúr. A hovorím o našej krajine, neboli by Lukašenkovci. My sme presvedčení, že sú veľmi dôležité strategické programy s podporou Európskej únie, aby ľudia pochopili, o čom demokracia je. A že to znamená aj výhody. A že európska integrácia má plusy a minusy. Hovoríme o europeizácii našej krajiny. To je nesmierne dôležité. A v takýchto programoch treba mať určitú taktiku. Ale bez stratégie by sme sa nikdy nemohli zblížiť s Európou Rusko, Ukrajina, Bielorusko vždy mali problémy s ľudskými právami krajiny bývalých, bývalého Sovjetského zväzu. Predtým už o tom hovorila Ľudmila Michajlovna a spomenul to aj Sergej. V diktatúrach, v krajinách s diktatúrou sú politické väzni. Politické väzni sú um, politické väzni a dvaja kandidáti na funkciu prezidenta sú vo väzení. Dnes v Minsku súdia známeho zástancu ľudských práv v našej krajine a včera prokurátor žiadal 5 rokov väzenia a konfiškáciu celého jeho majetku, pretože údajne neplatil dane. Za čo mal platiť dane? On sám peniaze pre seba nedostával. Nešlo o jeho príjem. Išlo o príjem, aby e, sa zastával tisícok ľudí, ktorých prenasledovala vláda, na to, aby pomohol ich rodinám aj im samým. A teraz ho vláda obvinila z toho, že neplatil dane. Novinári to vedia, sledujete to na internete. Prosím vás, preukážte nám internetu na solidarite, pretože iba vďaka solidarite môžeme ľudí oslobodiť. Tento proces sa začal a začali sme kampaň nominovať ho na e, Nobelovú cenu mieru na rok, v roku 2012. Plne si ju zaslúži e, na základe svojho dlhodobého boju za demokraciu a slobodu v Bielorusku. Túto cenu si zaslúži. Chceme žiť v slobode a určite sa nám to napokon podarí. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, Alexander. Chcel by som teraz poprosiť pani Blanka Reis, spoluzakladateľku hnutia Dámy v bielom, Išlo o absolútne neobvyklú organizáciu, pretože ju tvorili matky, manželky, sestry a céry uväznených politikov na Kube. Toto hnutie získalo cenu Sacharova v roku 2005. Nech sa páči, prosím, ujmite sa slova. Presidente, amigos laureados con el premio... ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, Dobrý deň. Zdravím aj ostatných nositeľov ceny Sacharova. Chcem vás pozdraviť a vysloviť vďaku žien v bielom za pozvanie, aby sme prehovorili v Európskom parlamente. Prinášame um, výkriky plaču a utrpenia z Havany. A žiaľ, naša kolegyňa Lora Bojan zosnula v oktobri, bola spoluzakladateľkou našej organizácie a na jej pamiatku prichádzame dnes a vyjadrujeme želanie nášho ľudu v snahe a túžbu podporiť mieru, mierový a pokojný boj ľudského kubanského národa. Jej úlohu e, v našom hnutí prebehne, pre, preberajú ďalšie. Od roku 2003 počas Čiernej jary, kedy kubanská vláda zatkla a uväznila 75 aktivistov za ľudské práva na nesmierne dlhú dobu, dámy v bielom začali bojovať za práva uväznených, týchto uväznených. E, začali každý víkend chodiť na omše a mobilizovali ľudí na Kube aj v zahraničí. Snažili sa informovať o utrpení ľudské, e, kubanského národa a uväznených. Museli sme prejsť dlhou cestu, pretože u nás na Kube je naďalej 80 väzňov, e, politických väzňov. Preto my, dámy v bielom, vo svojom boji pokračujeme a náš boj sa replikuje po celej krajine a dostal sa aj do iných oblastí, ako napríklad boj za um, dôstojnosť občanov a za ich slobodný prístup k správam a informáciám, aby bolo možné šíriť politické ideály aby sme mohli odchádzať z našej krajiny a naštevovať politické zhromaždenia. Dámy v bielom sú na poprednom mieste v tomto boji e, na Kube a sú legitímnymi zástenkyňami ľudských práv. My vyjadrujeme ideologické názory a zohrávame kľúčovú úlohu v boji za slobodu kubanského národa. Chceme vyjadriť svoju vďaku Európskemu parlamentu pretože táto inštitúcia znamená podporu v našich snahách o legitímnu demokraciu. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo novinárom bez hraníc. Um, je to nositeľ ceny Sacharova za roku 2005. Je tu pán Olivier Bazil, ich hovorca. Vy ako mimovládna organizácia bojujete najmä za slobodu tlače, ktorá je nesmierne dôležitá vo všeobecnom boji za slobodu a ľudské práva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Je vždy veľkým potešením, keď sa nositelia môžu stretnúť či už v Štrásburgu alebo v Bruseli ale je tu istá trpká chuť, e, pretože vždy istí nositeľia e, chýbajú. Nevždy je to kvôli ich nabitému programu. Štyria vždy e, chýbajú. Chudžia, Sanksuki a ešte ďalší dvaja. Takže vždy je tu táto trpká chuť a ja dúfam, že sa nám jedného dňa podarí spojiť všetkých. E, parlament organizuje veľa takýchto e, dní, kedy e, prizýva mnohých kvalitných rečníkov, ktorí robia správne diagnózy a analýzy, ale potom je oveľa ťažšie prejsť k činom. Ja už 15 rokov pracujem pre reportérov bez hraníc aj vo vnútri európskych inštitúcií a od e, tohto dňa, ktorý ešte len začína, očakávam nasledovné. E, a síce, aby sme pamätali na dve slova, konzistentnosť a e, činnosť. Konzistentnosť, pretože nemôžeme legitívne vzdávať hold arabskej jary na pôde európskych inštitúcií a súbežne mať akúsi zmenu e, pevného disku, teda aby sme zabudli na to, čo sa dialo posledných 20 rokov. Sú za tým aj e, európske politiky. E, ja za to nesiem tiež istú zodpovednosť, keďže som európskym občanom a nemôžeme vzdávať hold arabskej jary a e, médiám a zároveň v parlamente na jednotlivých výboroch príjmať e, dokumenty, ktoré e, e, bojujú proti takýmto sociálnym e, sieťam, napríklad akta a tak ďalej. To je nepochopené navonok. Aj my krútime, hlavou, nerozumieme, prečo na jednej strane nám hovoríte Facebook, to je úžasné, alebo internet je úžasný. A na druhej strane e, ide o akési e, legislatívne krvácanie, týka sa to tak európskych parlamentov, ako aj e, medzinárodných dohôd, ktoré e, sú nebezpečné pre slobodu tlače a slobodu informácií. A taktiež ak chceme byť konzistentní, nemôžeme príjmať uznesenia, ktoré my e, ako organizácie vítame, ale E, tieto uznesenia nemôžu odsudzovať e, tretie krajiny vo vzťahu so slobodou tlače a pritom e, nechcú o týchto otázkach hovoriť, keď tieto tretie krajiny sú na oficiálnych návštevách v EÚ. Týmto strácame dôveryhodnosť naozaj výrazne a myslím, že budeme musieť o tom hovoriť a taktiež treba ochrániť európsky model, európska E, Európa e, robí krok vzad, pokiaľ ide o osobné slobody a slobodu tlače. E, neuberá sa všetko správnym smerom, hlavne v oblasti slobody tlače a slobody informácií. Ja vítam všetko to, čo tu odznelo. Ja E, vítam vašu e, bielu mapu, ktorú ste zverejnili, e, pán Buzek. Súhlasím s vašou analýzou, ale je zjavné, že európsky model je v tejto veci pokazený. Nemôžeme hovoriť, že budeme bojovať a podporovať Tasrima Nasrin, ktorá je obeťou svojho boja za boj proti extrémizmom a potom v EÚ tolerovať e, legislatívu, ktorá e, odsudzuje niektoré akty. Ja e, som naozaj netušil, že príde arabská jar a to, čo tu odznelo, je pravda. E, možno, že e, v budúcnosti budeme musieť túto e, cenu udeliť niektorým Európanom v Rumunsku, v Bulharsku, v Grécku. A tento systém nie je funkčný, tá, tá nádej slabne a musíme sa, musíme otvoriť oči. Hovorím teda konzistentnosť na jednej strane a aj činnosť. My sme inaugurovali e, Sacharovové námestičko pred Európskym parlamentom. Bolo to e, veľmi symbolické. My sme veľmi radi, keď Sacharovové meno je viditeľné v Bruseli, ale e, potrebovali by sme Sacharovovo dom v Bruseli, hlavnom meste EU, by sme potrebovali akýsi hlavný stan Sacharovova a my by sme potom mohli využiť všetky sily, Čiže spojiť tých, ktorí nádej ešte majú a tí, ktorí nemajú. Spojiť novinárov, e, právnikov, treba konkrétnu e, podporu e, novinárom, predovšetkým pretože pracujú za ťažkých okolností, napríklad alžírske noviny alebo bieloruské noviny. Ja nehovorím iba v mene e, reportérov bez hraníc, my fungujeme aj inými e, spôsobom, ale väčšina nositeľov Sachrovovej ceny e, je izolovaná. A keby sme teda mohli mať takýto mm, dom Sacharova v Bruseli, aby sme skonkretizovali európske iniciatívy. E, tie sa príjmajú už e, tri roky, napríklad tie utečenecké mesta Shelter Cities. E, ja myslím, že Tasmina Nasri by mohla práve vysvetliť ich význam, pretože ona musela cestovať z krajiny do krajiny často veľmi narýchlo a nemohla sa nikde nadlhšie usadiť. Ak by sme teda mohli takéto stredisko založiť v Bruseli, museli, keby sme eh, mohli eh, obísť eh, cenzúru pri elektronických médiách. Ak by sa nám to podarilo spolu so Sacharovou sieťou, tak myslím, že by sme mali navrh a prekonali by sme tie problémy, o ktorých sme tu všetci hovorili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Som si istý, že za náš model by sme mali bojovať a my veríme, že v, v tento model verí každý v Európskej únii. A naozaj celkom bezpečný nie sme nikde. A myslím, že súhlasíme s týmto nielen my, ktorí tu sedíme oproti vám. Ak sa niekto z vás chce prihlásiť, nech sa páči, máte možnosť. Kolega, prosím. Senhor prezident, eh, Eu vou dividir a minha intervenção em duas partes. Uma parte que tinha já Ďakujem, pán predseda. Chcel by som hovoriť v dvoch častiach. Prvú časť som si naplánoval, ale potom som sa inšpiroval vynikajúcou prezentáciou e, s zástupcov novinárov bez hraníc. Naozaj ide o praktické myšlienky, vynikajúce myšlienky, o ktorých treba na tomto fóre hovoriť. Poznamenal som si tu niečo, čo je naozaj validné v tomto Európskom parlamente. Európsky či, občania volajú, o, volajú potom, aby sa niečo dialo v oblasti e, základných práv. A často nás žiadajú o zásah na európskej úrovni. To je však zablokované, lebo je to princíp subsidiarity. Subsidiarita nemôže však zastaviť túžby európskych občanov, pretože táto túžba je silnejšia ako národnej, národné hranice. To jasne vyslovuje rezolúcia Európskeho parlamentu, ktoré sme prijali v Maďarsku. Európska únia sa na tom zjednotila, ale musíme mať schopnosť, možnosť eh, bojovať za slobodu tlače a za to, čo bude zverejňované aj zahraničami. Tu máme ruky zviazané. Nemôžeme um, bojovať za slobodu tlače eh, v jednotlivých konkrétnych krajinách a preto sme tu. Takže niekoľko stručných eh, poznámok a jedna vec naozaj je určená um, ruským priateľom z memoriálu. V portugalskej tlači sa objavila výzva tento rok po, o, zo, po smrti Jeleny, Bony, ktorá bola vdova po a, uh, pánu Sacharovovi. A bola to požiadavka zmeniť túto cenu na cenu Sacharova Bona Článok napísal portugalský novinár, ktorý tvrdil, že išlo o viac než len vdovu po Sacharovovi. Ehm, stala po jeho boku ehm, nielen v Sovjetskom zväze, ale aj potom v Rusku a stála za Sacharovom, za jeho prácou pre, e, za ľudské práva, za medzinárodný mier. Um, um, a Sacharov mohol dosiahnuť to, čo dosiahol iba vďaka jej podpore. Toto je jedinečná príležitosť, akú tu máme, keďže tu máme e, ruských nositeľov tejto ceny a môžeme sa spýtať na ich e, názor, čo hovoria na to, aby táto e, cena niesla e, mená ich obidvoch, e, nielen preto, aby to bola rovno, rodová rovnosť, ale aj pre jej úžasný príspevok e, do tohto boja. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási? Ja som presvedčený, že musíme spolupracovať s organizáciami ako Rada Európy. To je takisto náš záväzok, aby sme podporovali ľudské práva, aby sme zabezpečili aj slobodu tlače, médií. Takže táto spolupráca je potrebná. Niekto iný sa neprihlásil o slovo, ale predsa len nech sa páči, predstavte sa poprosím. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za slovo. Volám sa Misatori, som eh, ľudskoprávny eh, aktivista v Európe a chcem vám povedať nasledovné. E, Európsky parlament a OSN už viackrát e, odsúdili pošliapávanie ľudských práv v Iráne, ale naozaj je škoda, že dnes e, tu nie je prítomný nejaký iránsky obhajca ľudských práv. Viete veľmi dobre, že ľudskoprávna situácia v Iráne sa e, E, naozaj zhoršila, dalo by sa povedať, že je katastrofálna. E, viete, že v Iráne každý deň prebiehajú popravy a sú e, ukameňovaní mladí. Pred pár dňami iránsky režim povedal, že chce vytvoriť halal internet, to znamená použiť filter pre všetky informácie, ktoré by boli v obehu v Iráne. Dvaja e, bratia lekári bojovali e, iba za to, aby mohli šíriť v Iráne informácie o ajci a e, kvôli tejto ich činnosti boli odsúdení na 5 rokov väzenia. Ja dúfam, že sa bude hovoriť aj o takýchto ľuďoch, ktorých treba chrániť a podľa mňa si taktiež zaslúžia túto cenu. Ďakujem pekne. Your... Ďakujeme za vaše slova. Ak ľudia sa prihlásia, chcete niečo povedať. Ak chcete uviezť nejaký príklad z vašej krajiny, veď ste tu predsa z celého sveta. Hlas každého jedného z vás je veľmi dôležité, ale nezabudujeme na to, že o druhej budeme pokračovať. Mm, takže ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne. Ja by som si záverom dovolil vyjadriť sa e, na margo toho premenovania Sacharovovej ceny, tu treba poukázať na to, že že manželka Sacharova bola dôležitá v jeho živote, aj pokiaľ ide o podporu, ktorú mu poskytovala, ale zároveň treba povedať, že sa spoznali a veľa rokov potom, čo uverejnil svoje dielo Sacharov, ktoré v svojho času urobilo taký ohlas, ako keby bola vybuchla bomba. A vieme, že to jeho dielo bolo uverejnené v 60. rokoch. ale treba povedať aj to, že ona bola skutočne veľkou aktivistkou v oblasti ľudských práv a dostala, bol vybudovaný pamätník a možno by sa dala zriadiť ešte iná cena, ale pokiaľ ide o túto Sacharovovú cenu, ten by sme nemali premenúvávať. Nemyslím si, že to je šťastné riešenie. Predstavte si, že by sme premenovali Nobelovú cenu. To by... Tu ide takisto o cenu, ktorá bola pomenovaná po Nobelovi. Ak by sme to teraz premenovali, ako by to vyzeralo, skúste si to predstaviť. Máme tu Sacharovovú cenu a tak to je. Ak vám to nestačí, tak sa skúste pozrieť, či nájdete sponzorov, aby ste mohli učiniť zadosť vášmu svedomiu a možno, že sa môže vytvoriť nadácia alebo cena pani Bonar. Možno by takisto získala veľkú prestíž. Takže to bol môj názor. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem za vaše slova, ctení priatelia. Dovolte mi záverom povedať pár slov. Európsky parlament bude v každom prípade podporovať práce v tomto úsilí, pokiaľ ide o podporu ľudských práv, vo všetkých našich správach, ktoré sú častokrát veľmi komplexné. Budeme takisto podporovať aj uznesenia týkajúce sa naliehavých otázok vo svete. Avšak sú tu aj veľmi exemplárne prípady, ktoré treba, ktorými sa treba vysporiadať osobitným spôsobom. Treba podporovať všetky občianske spoločnosti vo vašich krajinách, pretože už ako bolo uvedené, ľudia v vo vašich krajinách sú tí, ktorí môžu priviesť zmenu, zmenu systému, zmenu systému k demokracii. To znamená, že musia spolupracovať, spolupracovať tieto organizácie s tisícmi, stotisícmi vašich občanov. To je to najdôležitejšie. A je skutočne veľmi dôležité, aby sme mali vašu podporu, podporu vás v týchto krajinách potom, bude ona, potom to bude pre nás oveľa jednoduchšie začať takúto spoluprácu. My budeme v našej aktivite pokračovať. V decembri vysoká predstaviteľka pani Eštonová predstaví e, revíziu ľud- o ľudských právach v Európskom parlamente. A budeme sa touto problematikou zaoberať pokiaľ ide predovšetkým o aktivity Európskej služby vonkajšiu činnosť. To je naša nová služba, to sú naši diplomati, ktorí sú skutočne zaangažovaní do otázky ochrany ľudských práv. To je takisto súčasť ich práce. Je to veľmi dôležitá oblasť. A pokiaľ ide o sieť eh, laureátov Sacharovovej ceny, týmto spôsobom sa snažíme udržiavať kontakty medzi nositeľmi tejto ceny a očakávame v kontexte tohto nášho cieľu podobné stretnutia, ako je toto dnešné, aj v budúcnosti. Nechcem povedať, že o rok alebo o dva roky, ale v každom prípade nie neskôr ako o dva roky. Ešte raz chcem vyjadriť vďaku za to, že sme tu všetci spolu, pretože ako už odznelo, ak budeme spolu držať spolu ako ľudské bytosti, tak budeme silnejší, silnejší, pokiaľ ide o problémy ľudských práv a ich dodržiavania. A preto vám želám všetko dobré aj v kontexte diskusie, ktorá začína o druhej. Večer budeme mať veľké stretnutie v centre Bozách a aj tam je to hlavnou témou téma ľudských práv, práv žien. Vieme, že to je to isté. Takže aj teraz oznámim dobrú správu, všetko dobré a dobrú chuť na obed. Ďakujem.